Då är ni varmt välkomna tillbaka till vårt utskottsmöte och vi börjar eftermiddag. Nož, vitajte späť na našom, našom rokovaní, dámy a páni, a začneme dnešné popoludnie niekoľkými hlasovaniami. V zásade máme dosť veľa toho hlasovania, cez ktoré budeme musieť dnes popoludne prejsť. A celkom prvá téma, o ktorej budeme hlasovať, tá sa týka žien podnikateliek v malých a stredných podnikoch Spravodajkyňou je pani Marina Jana Kudakis. A správa sa týka toho, akým spôsobom môžeme zabezpečiť alebo zlepšiť hodnotu podnikania žien aj v súvislosti s ekonomickým rastom a tak ďalej. Takže pani Jana Kudakis vo svojej správe sa týka viacerých problematických tém, problémov alebo prekážok, ktoré stretajú ženy na ceste k podnikaniu. Hneď by som dala jej slovo. Ešte chcela sa vyjadriť, tak nech sa páči. Máte slovo pani Jana Kudakis. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja pokúsim sa um, byť stručná. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí pomohli napísať túto správu. Ja som sa myslím, že so všetkými stretla a každý prispel veľmi pozitívnym spôsobom. Je to veľmi dôležitá správa pre ženy. Takže že to je správa, ženy hovorili o tom, že to, je správa, že to je pre nich, keď môžu podnikať niečo, ako byť si sama sebe mužom. Čo sa mi teda páči, takéto vyjadrenie ale sú niektoré veci, o ktorých, z ktorých mám veľmi silný dojem a sú to veci, ktoré súvisia, alebo je potrebné prediskutovať ešte v inom fóre, iný čas, preto by som chcela požiadať, eh, keby ste preukázali určitú toleranciu a prípadne nehlasovali aj za niektoré pozmeňujúce návrhy, aby som teda takto otvorene to povedala. Myslím, že je tu, sú tu asi tri, ktoré sa týkajú kvázi SZČO. E, sú tam viaceré z nich, ktoré sa týkajú teda živnostničky, teda e, to sú dôležité veci, ale ktoré by sa asi nemali e, vlastne ocitať v takejto správe, ktorá je o malých a stredných podnikoch, takže ja by som bola proti 101, 102 a 103. 141, 142. Teda Potom ďalšie je 119. Rozprodňujem sa, pani predsedníčka, pretože to je náš vlastný pozmeňujúci návrh a to je, týka sa legislatívy o kvótach a týka sa to aj vlastne tých pozícií v správnych radách a podobne, že by mali tam byť ženy. A my tu vlastne hovoríme o malom a strednom podnikaní, tak e, v týchto podnikoch nie sú žiadne správne rady ani žiadne predstavenstva, takže tam takýto pozmeňujúci návrh nemá svoje miesto. Nie preto, že by to bolo nejako nesprávne alebo niečo, e, len hovorím, že sa to nehodí do tejto správy. A keby sme takéto veci do tejto správy dávali ako kvóty, tak by sme ju dosť e, znehodnotili z hľadiska hodnoty. Potom to isté platí pre 165, ktorá hovorí o cieľoch e, z e, predstavenstva a správnych radách. Tiež to nie je vhodné. Potom 169 e, číselné ciele. My by sme chceli túto správu, aby bola o ženách, o ženách, ktoré môžu vytvoriť svoje vlastné firmy a podporujem vašu podporu a našu, ďakujem za vašu podporu doteraz. Tack Mrs Janokadakis och Mrs Kratsa har begärt ordet. Var... Ďakujem pekne pani Janokadakis. Pani Kratsa požiadava o slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela poďakovať pani Jana Kudakis za prácu, ktorú vykonala, takisto aj za našu výmenu názorov, ktorú sme vlastne neustále viedli počas prípravy tejto správy. Ešte sú tu dve veci, ktoré sa týkajú hlavne politického posolstva a ide o to, že tieto správne rady alebo predstavenstva v podstate e, sú tie, ktoré dávajú určitý cieľ či smerovanie firmám. Preto si myslím, že preto by bolo dobre, keby to tam bolo uvedené. E, takisto to bolo preložené z francúzštiny ako e, správna rada. My v malých alebo riadiaca rada. V podstate v malých a stredných podnikoch máme iné štruktúry z hľadiska tých, um, napríklad niečo také ako management board. Po anglicky je to management board eh, v čom každý vie, že v podstate sa tým myslí eh, také si riadiace centrum firmy, ktoré prijíma rozhodnutia, hm, to, že takýto nejaký orgán vo firme. A myslím si, že pri tomto návrhu, podľúcom návrhu ide hlavne o to, aby sa vlastne, aby sa dosiahlo určitá, určitá kvota alebo určité percento žien v takýchto tých radách riadiacich. Takže e, aby to som chcela doplniť, preto aby sme vedeli, že o čo vlastne ide, čo sme tu chceli týmto dosiahnuť, týmto pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem. Tak, Mrs. Kratza, och då startar vi omra- Ďakujem pekne pani Kratze. No my sme teda mohli hneď ísť prejsť hlasovaniu. Kompromisný návrh číslo 9, to je za. Proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 10, kto je za. Proti, kto sa zdržal, prijatý. 55, kto je za. Proti, kto sa zdržal, prijatá. Kompromis 11, kto je za to je proti, kto sa zdržal prijatý, 57, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. Chcete si to overiť? Overíme 57. Otváram hlasovanie. 57. PPP is plus one. EPP... EPP má o jeden hlas viac. Už je to v poriadku. The vote is closed. Koniec hlasovania. je to zamietnuté 16 proti 14, 57. Prejdeme k 59. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté kompromisný návrh 12. Kto je za? proti, kto sa zdržal prijatý, 62, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, 13, kompromis, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá. Teraz budeme hlasovať o 68, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 50, 74, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 75, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Kompromis 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Potom 80, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatá. Kompromis 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 88. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. No teraz máme 96. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. A 97. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zbriatá. 98. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 21. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 107, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pokračujeme 118, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 119. Chcete overiť? 118 od Nicole Sinclair. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania a je to prijaté. 16 proti 12. 160 119, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 165. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? Môžeme to overiť. 165. 165 overujeme. Koniec hlasovania a je to prijaté. 22 bolo za, 10 proti. Teraz kompromis 24. E, Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 124. E, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to musíme overiť.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 125, eh, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý? Otváram hlasovanie. Overujeme teda 125. -ku. Closed and it's rejected. Áno, je to zamietnuté. 126, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnutý. Hovoríme ešte raz. 126. Otvárame hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to prijaté. 127. To je za. Proti. To sa zdržal prijatý.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 Kto sa zdržal? Prijatá. Prijatý. Kompromis 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 148, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, 149, kto je za. Chcete overiť 148? Dobre, overujeme 148, otváram hlasovanie. The vote is closed and it's adopted. Koniec hlasovania, je to prijaté. 149, to je za, kto je proti, to sa zdržal prijatý. 150, kto je za, to sa zdržal prijatý. 153, kto je za, to je proti, to sa zdržal prijatý. 153 chcete overiť, otvárame hlasovanie. The vote is closed and it's adopted. Koniec hlasovania prijaté. 155, to je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 159, padá tým pádom. 156, to je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 160. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 161. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 162. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Overujeme 162. Konec hlasovania je to prijaté. Pokračujeme 163. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 164. Kto je za? To vypadáva. 166. Kto je za? Prijaté. 167. Padá. Tak máme 168. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. A 169. Kto je za? proti, kto sa zdržal, prijatý. Overujeme 169. Otváram hlasovanie. vote is closed. Koniec hlasovania, je to prijaté. Prejdeme k pozmaňujúcemu návrhu číslo 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté číslo 2. Kto je za? Chcete hlasovať unblock od 1 po 5? Môžeme hlasovať unblock? Tak hlasujeme unblock 1 až 5. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. je Dobré, dobré návrhy. Kompromis 1. To je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kom- Poznaním 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý 14, kto je za, kto sa zdržal, prijatý 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, kompromis 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá, 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá, 21, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? 20, prijatá 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to e, musíme overiť. Kompromisný návrh číslo 3. Koniec hlasovania. A je to prijaté. 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý namietnutý 36. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania, je to prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz 45. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 46. Kto je kto je za? Hlasujeme o tom. 46. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A ešte máme kompromis 8. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A 49. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz máme záverečné hlasovanie o celom návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie. The vote is closed and it's adopted. 29 voted for. Congrats. 29 za, takže blahoželáme pani Jana Kudakis. Thank you. Mrs Kratza. Ja. Yeah. Ja, då gratulerar vi återigen för Mrs Janokodakis och vi går till nästa. Takže opäť eh, gratulujeme eh, pani spravodajkyni a môžeme ísť na ďalšie hlasovanie. Eh, ženy a vedenie podnikov. Spravodajcom, spravodajkyňou je pani Kraca. A ide o dôležitú správu veľa sa o nej diskutovalo. Hovorí o tom, aby sme vylepšili zaangažovanie žien v oblasti e, podnikania na tej najvyššej líderskej úrovni. Máme aj komisárku, ktorá sa tejto téme venuje, je to pani Redingová. Stretla sa so zástupcami aj priemyslu alebo e, ekonomického sektoru a povedala, že pokrok v tejto oblasti treba dosiahnuť, čo je pozitívny krok. Teraz e, pani Kraca e, sa môže vyjadriť stručne pred hlasovaním. Nech sa páči. Ja, proedre, ja si Ďakujem pekne, pani predsednička. Chceli by som poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom za to, že svojimi pozmeňujúcimi návrhmi, námetmi, ale aj e, veľkým záujmom prispeli k tomu, že máme teraz jasný politický signál, ktorý môžeme dôrazne vyslať zo strany Európskeho parlamentu. Myslím si, že Európska únia by sa mala schopiť, eh, chopiť svojej iniciatívy. Sú aj niektoré národné štáty, ktoré už eh, zrealizovali takúto legislatívu, niektoré mm, eh, sú pripravené čo skoro tak robiť. V ostatných štátoch Títo diskusie sa iba rozbiehajú. Sú ale krajiny, kde nie sú žiadne takéto dialógy alebo e, diskusie. E, myslím si, že signál, ktorý vyšle Európsky parlament, e, hovorí o tom, že radi by sme videli Európsku komisiu, ktorá si splníme svoju zodpovednosť tým, aby Európska únia vystupovala jednotne. Existujú rôzne podnikateľské štruktúry, ktoré sú upravné v tých členských štátoch rôznym spôsobom, ale eh, otázka účasti na vedenie podnikov, kde sa robia hm, hospodárske rozhodnutia, je veľmi dôležitá. A myslím si, že eh, mali by sme eh, podporiť úlohu žien s tým, aby naše hospodárstvo bolo konkurencieschopnejšie. Pri e, pozmeňujúcich návrhoch sme sa snažili prebrať najdôležitejšie veci v zozname e, na hlasovanie. Som už poukázala na niektoré veci, môžem to zopakovať. Ide o témy, ktoré patria do tejto problematiky. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým kolegám a kolegyňam, ktoré sa zúčastnili tejto prípravy a dúfam, že po hlasovaní dostaneme znenie, ktoré bude e, jasne vyselať e, politický signál na celej európskej úrovni. Ďakujem pekne. E, pani Kraca, ešte pani Kosta, nech sa páči. Mm, ďakujem pekne. Ja tiež chcem poďakovať pani spravodajkyni. Je to naozaj dobrý základ pre rôzne návrhy, rôzne dobré myšlienky, E, tie prišli nakoniec aj za, od zastupcov mojej skupiny a ja dúfam, že to inšpiruje aj komisiu. A potom, pokiaľ ide o poslancov a poslankyne e, aj z národných parlamentov, tak napríklad u nás e, hlasujeme o zákone presne na túto tému práve teraz. Takže myslím si, že aj z tohto hľadiska je to krok dobrým smerom. Čiže do istej miery je to istá príležitosť, ako aj možno jednotlivé krajiny popchnúť k tomu, aby e, prijali legislatívu v tejto oblasti, pričom nejde iba o celkové čísla, o počet e, žien, ktoré by mali byť takýmto spôsobom zaangažované, ale treba e, treba rátať aj, alebo treba zarátať do toho nejako aj E, tie osoby, ktoré e, vlastne sa uchádzajú o takéto funkcie. A potom v oblasti podnikania treba e, zvýšiť aj mieru zodpovednosti žien aj na tých nižších úrovniach manažmentu. Ďakujem. Tak Mrs. Costa, and we start... Ďakujem pekne, pani Kosta. Compromise number three. Takže poďme hlasovať. Kompromis návrh 3. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 31 za, proti, zdržali sa prijatí. 32 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Prechádzame na kompromisný návrh 1. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh you. Amendments number 40. Návrh 40 eh, za, proti, držali sa zamietnutí. To si overíme. Návrh 40. Eh, Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, držali sa, prijatý. Návrh 42 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 48 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 50 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 51 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 52 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatí. Návrh 59, respektíve kompromis 10, kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz teda návrh 59, ten odpadá. Takže kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 62, pardon 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 62 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 73 za, proti, zdržali sa, prijatý. 74 za, proti, zdržali sa, prijatý. 75 odpada, 76 za, Chcete overiť ktorý? 74. Otváram hlasovanie. 74. The vote is closed and it's a... Koniec hlasovania, návrh bol prijatý. Návrh 76 za, proti, zdržali sa, prijatý. Overíme si. 76 teda. otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. 17 eh, bolo za, čiže eh, prijatý. 15 bolo proti. Teraz 53 eh, za, proti, zdržali sa prijatí. Aj to si chcete overiť, takže návrh 53. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 85 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 86 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 87 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 88 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 89 za, proti, zdržali sa, prijatý. 90 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 100. Tam máme ústny pozmeňovací návrh od pani spravodajkyne. Takže e, to znenie nájdete v hlasovacom zozname. Môžeme o tom hlasovať. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 101, 2, teda pardon, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 102 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 103 ten odpadá. Návrh 5 a 6 za, proti, zdržali sa, prijatí, Návrh 8 za, proti, zdržali sa, prijatí. Návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 13 za, Yes, it's false. So we go to amendments 14. Ten odpadá, návrh 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 15 odpadá. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 17 za, pardon, odpadá. Wait a moment, we must check. No, it's, I mean, it's not linked to the compromise. Yeah, so I think we can vote. Yes. We could vote on 17. amendment 7. 17 o tom hlasovať môžeme. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Overíme si to. Návrh 17, otváram hlasovanie. 17, no, 17, amendment. 17, pozmeňovací návrh. 17. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Návrh 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. Overíme si to. Návrh 18, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Návrh 19 za, proti, zdržali sa prijatí. 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 21 za, pardon, ešte si overíme 20. Návrh 20, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. Návrh 21 za proti, zdržali sa. Respektíve, pardon, tento odpadáva, ospravedlňujem sa, takže 21 za, proti, zdržali sa, prijatí. 22, 3, pardon, 23, povedala rečnička, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 24 za, proti, zdržali sa, prijatí. 25 za, proti, zdržali sa, prijatí. To si overíme. Koniec hlasovania, to sme zamietli, takže návrh 27 za, proti, zdržali sa, prijatí. 28 za. Musíme to overiť. Yes. So we vote on 28. 28 budeme hlasovať o návrhu 28 za proti zdržali sa prijatí. Teraz eh, citácia číslo 10. Tam je Ústny pozmeňovací návrh. E, kto hlasuje za? Proti? Zdržal sa? Návrh prijatý. Návrh 1 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 2 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 3 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 4 4 <clears throat> za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Konečné hlasovanie. Otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. 25 za, 7 sa zdržali. Gratulujeme pani spravodajkyni Kráca. Gratulujeme. Mrs. Jimenez wants the floor.

Áno, poznačili sme si, že zahlasovalo 26 členov. Výborne. Ideme na ďalší bod programu. Budeme zase hlasovať. Budeme sa venovať návrhu stanoviska o organizovanej zločinnosti v Európskej únii. Ide o stanovisko e, gestorského výboru LIBE. E, máme pani Kosta, ktorá je um, tiež spravodajkyňou. O chvíľu jej odovzdám slovo, ale predtým by som chcela poukázať na tú skutočnosť, že vzhľadom na Lisabonskú zmluvu parlament má uh, určitý vplyv zväčšený vplyv v tejto oblasti a vďaka Lisabonskej zmluve máme možnosť hlasovať o takýchto správach. Opakujem, že gestorským výborom e, pre túto správu je e, výbor LIBE. E, ide o správu o boji proti organizovanej zločinnosti. Pane Kosta nastolila otázku žien a toho, ako vplyvňuje ženy organizovaná zločinnosť. Odozdávam ich hneď jej slovo, aby sa mohli vyjadriť predtým, ako začneme hlasovať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som povedala, že naozaj výbor LIBE je gešným výborom pre túto správu. Ide o jednu z prvých iniciatív venovanej tejto téme po tom, ako sme hovorili o obchodovaní s ľuďmi E, Zapodívame sa teraz e, novými kompetenciami e, v oblasti Európskej únie, v oblasti zločinnosti zameranej proti bezpečnosti a spravodlivosti. Je to veľmi dôležitá iniciatíva, dotýka sa viacerých oblastí. Myslím si, že má veľmi ambiciózny záber. Chceli by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí chceli prispieť k tomuto stanovisku a prišli so svojimi návrhmi a súhlasím s e, veľmi dôležitými prvkami, ktoré e, e, sa navrhli, aby boli začlenené do tohto stanoviska. Vo svojom stanovisku som sa snažila zapodevať sa organizovanou zločinnosťou v Európe a tým, aké postavenie majú ženy, ktoré zväčša sú obetemi organizovanej zločinnosti najmä pokiaľ ide o e, zločiny proti osobnosti. Myslím si, že je veľmi dôležité si všimať e, mm, e, otázku rodových vplyvov. Myslím si, že tiež treba hovoriť aj o ženách, ktoré bojujú za spravodlivosť a proti diskriminácii, bojujú s organizovanou zločinnosťou. Mm, treba si uvedomiť, že stále väčší počet žien e, sa zúčastňuje v tomto boji ako sudkyne, právkyne a treba e, vydeliť podporu týmto ženám a poskytnúť im ešte väčšie právomoci v tomto smere. Keď hovoríme o obeťach, upriamujem pozornosť na dôležitú e, smernicu o obchodovaní s ľuďmi, Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme posilnili úlohu Európskeho ochranného príkazu. Myslím si, že osobitnú pozornosť treba venovať úlohe e, e, európskeho koordinátora mm, na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Ale chcel som upozorniť e, pozornosť čitateľa nielen na obete organizovanej zločinnosti. Častokrát obete sú zároveň svetkami a spolupracujú s predstaviteľmi E, e, justičných orgánov. Myslím si, že pani Chimena sa tom hovorila, e, svetkovia predstavujú dôležitú kategóriu a častokrát ženy sú určitým vzťahom, spôsobom majú prepojenie a niekedy aj na páchateľov. A mm, to je veľmi dôležité pri boji s mafiánskou trestnou činnosťou a treba poskytnúť podporu e, tým ženám, ktorí sa dištancujú od páchateľov. Treba konať spoločne s, so systémom súdnictva. A sú to e, osobitné výzvy, ktor, s ktorými si musí e, poradiť justičný systém. Treba si uvedomiť, že ženy sú osoby zvlášť zraniteľné a treba vytvoriť jednotný rámec, ktorý zabezpečí dostatočnú ochranu pre obete trestnej činnosti, predovšetkým pre obete. Môžeme iba dúfať, že pani komisárka Redingová čo skoro e, predloží návrh Európskeho právneho rámca, ktorý e, zabezpečujú ochranu žien, e, obete organizovanej zločinnosti a E, predložila sa e, viacero pozmeňujúcich návrhov, na ktoré som e, reagovala pozitívne. Myslím si, že mali by sme zojeť tvrdší postoj. Je dôležité, aby členské štáty konali rezolutnejšie voči použiteľom sexuálnych služieb. Myslím si, že mali by sme ich postihovať tvrdšie a mali by sme zabezpečiť jednotný postup v celej Európe. Myslím si, že mali by sme uplatňovať aj trestnoprávne e, sankcie voči osobom, ktoré využívajú takéto e, služby a mali by sme viedriť podporu konaniu žien, ktoré sa snažia využiť justičný a právny systém e, proti rôznym formám diskriminácie. Toto všetko treba zohľadniť Eh, aj eh, vo forme mm, nepremej mm, mm, diskriminácie. Takže kto je za, proti, eh, zdržali sa schválené. Číslo 12 za, proti, zdržali sa schválení. Číslo 11 za, proti, zdržali sa schválení. Číslo 13 za, proti, zdržali sa schválení. Číslo 14 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmenil si návrh 14. From 15, 15, 17, 18, 20 until 23 uh, en block. Mohli by sme hlasovať e, en blok o pozmeňujúcich návrhoch číslo 15 až 23. Ospravedlňujem sa. E, súhlasím s tým, aby sme hlasovali až e, po sa návrh 20. Stratili sme mikrofón. In... And amendment 16 is withdrawn. Pozmeňujúci návrh 16 je stiahnutý. Takže hlasujeme za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 19 za, proti, zdržali sa, schválený. 21 za, proti, zdržali sa, schválený. 22 za, proti, zdržali sa, schválený. 23 za, proti, zdržali sa, schválený. 25 nie, nie len v prípade, že 16. Takže hlasujeme o 25. Za, proti, zdržali sa. Schválený. 24 za, proti, zdržali sa. Schválený. 26 za, proti, zdržali sa. Schválený. 27 za, proti, zdržali sa. Schválený. 28. Môžeme hlasovať blok prosím. 28 až nie. Hlasujeme o 28. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Dobre, overíme si to. 28. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Teraz Ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 31. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 29. Za. Proti. Nie, nehlasujeme unblock, nie je to možné. Budeme hlasovať teda osobitne. 29, áno, z, proti, zdržali sa schválený, 30 za, proti, zdržali sa schválený. 34 za, proti, zdržali sa, schválený. 32 za, proti, zdržali sa, schválený. 33 za, proti, zdržali sa, schválený. 1 za, proti, zdržali sa, schválený. 2 za, proti, zdržali sa, schválený. 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 4 za, proti, zdržali sa, schválený schválený. Číslo 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Či 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Os, a teraz 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 9 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz hlasujeme o E, záverečnom znení, definitívnom znení. Končíme hlasovanie. Je to schválené 29 za. Blahoželáme pani Kosta. A hlasovanie v Líbe sa bude konať v septembri. Výborne. Pokračujeme eh, v hlasovaní. Hovoríme teraz o eh, stanovisku, ktoré predložíme výbore pre zamestnanosť. Ide o eh, mobilitu a začlenenie osôb za zdravotným postihnutím a Európskej stratégie pre, pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie rokov 2010 až 2020. Naša pani podpredsednička Eh, pani eh, Moren tie je eh, spravodajkyňa, takže ak dovolíte, odoznám jej slovo. Nech sa páči. Madame la présidente, cher... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, milí kolegovia. V prvom rade dovolte mi, aby som vám povedala, že sme dnes ráno diskutovali o tejto správe vo výbore pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Príspevok nášho výboru E, je niečo, na čo sa veľmi tešia a naši kolegovia. Dnes ráno chceli zdôrazniť práve e, náš príspevok a gešný spravodajca pán Košče povedal, že e, je za všetky návrhy, ktoré by sme chceli predložiť a ktoré dobre zapadajú do činnosti výboru E, pre zamestnanosť a sociálne záležitosti sú e, e, v plnom súlede s nimi. A preto by som chcela poďakovať vám všetkým, všetkým politickým skupinám za vašu prácu. Myslím si, že výbor pre práva žien a výbor pre zamestnanosť vytvorí konzistentné a dúfam účinný produkt. Ďakujem veľmi pekne. Takže máme tu viaceré kompromisné pozmeniace návrhy. Prvý kompromisný pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný číslo 2, za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 3, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 5 je stiahnutý, je stiahnuté, takže kompromisný návrh 6, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 8, za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz máme e, riadne pozmeňujúce návrhy číslo 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť e, pozmeňujúce návrhu 2. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 13. Máme tu dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, e, prijaté. Dobre, overíme si druhú časť. Hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie a je to v skutku schválené. Pozmení sa návrh 14 za, proti, zdržali sa, schválený. 15 za, proti, zdržali sa, schválený. 16 za, proti, zdržali sa, schválený. 17 za, proti, zdržali sa schválení. E, overíme si číslo 17. E, hlasujte, prosím. Konec hlasovania. A vidíme, že je to zamietnuté. 18, kto je za? Proti, zdržali sa. Schválený. 19 za, proti, zdržali sa. Schválený. 21 za, proti, zdržali sa schválený. 23 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 24 za, proti, zdržali sa schválený. 25 za, proti, zdržali sa schválený. 26 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 28 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz 38. Dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Druhá časť je zamietnutá. Pozmenujúci návrh 14 za, prepačte, 40 za, proti, zdržali sa, schválený. 41 za, proti, zdržali sa, schválený. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 47 za, proti, zdržali sa, e, schválený. 48 za, proti, zdržali sa, schválený. 37 za, proti, zdržali sa, schválený. 39 za, proti, zdržali sa, schválený. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 49 za, proti, zdržali sa, e, prijatý. 44 za, proti, zdržali sa, E, prijatý. 52 e, za, proti zdržali sa prijatý. 45 za, proti zdržali sa prijatý. 53 za, proti zdržali sa prijatý. 46 za, proti zdržali sa zamietnutý. 55 za, proti zdržali sa schválený. Overíme si to. Hlasujeme po som návrhu 55. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. A tento návrh je zamietnutý. A teraz hlasujeme o e, návrhu v e, konečnom znení. Končíme hlasovanie a blahoželáme všetkých 29 členov, hlasovali za. Ďakujeme za skvelú prácu a hlasovanie vo výbore bude v júni a v plene sa o tom bude hlasovať v júli. Då går vi vidare till nästa omröstning idag. Nož, a teraz e, ďalší bod e, na hlasovanie. Máme toho dnes popoludne viac. Nech sa páči. Je to e, stanovisko výboru pre zamestnanosť ohľadom podpory mobility pracovníkov v Európskej únii. Bitte yttrandet lyfte särskilt fram den starka jämställdhetsaspekten Stanovisko hovorí o otázkach súvisiace s rodovou rovnosťou otázkou slobodného voľného pohybu po celej Európskej únii. A takisto na stole je viacero faktorov, ktoré vlastne bránia voľnému pohybu u žien, namiesto toho, aby to podporovali voľný pohyb žien. Pani Češková je spravodajkyňou, žiaľ nemôže tu dnes byť s nami Takže pani Jana Kadakis, miesto nej povie niekoľko slov, príliš prejdeme k hlasovaniu. Nech sa páči, pani Jana, Kadakis. Ďakujem pekne, ja prečítam z Andrejnho viac stanoviska. Chcela by som poďakovať všetkým eh, tým spravodajcom, ktorí prispeli môjmu stanovisku a ďakujem za tú možnosť pracovať na tejto dôležitej téme. Téma mobility po EU je veľmi dôležitou témou a jedným zo základných práv pre európskych občanov je to, že sa môžu presunúť e, z jednej krajiny do druhej za prácou alebo z rôznych dôvodov iných alebo e, s zocelením rodiny. Podporujem to, aby sme čo najviac odstraňovali rozdiely v odmenovaní medzi mužmi a ženami. Um, niektorých um, Okrem tohto rôzneho odmenovania si myslím, že členské štáty by mali takisto podporovať um, verejné služby novým rodinám, ktorí sa pristahujú do ich e, oblastí, pretože keď niekto príde do novej krajiny, potrebuje nájsť školu, zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. A myslím, že a dúfam, že moja správa poukazuje na tieto potreby. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Jana Kadakis. Pani Záborská, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička ak by bolo možné, aby som chcela stiahnuť svoj pozvaniujúci návrh číslo 2. And we start the vote. Ďakujem pani Záborská a teraz e, začneme s hlasovaním. Máme ústny pozvaniujúci návrh číslo 3 keby sme teda mohli hlasovať e, ústne pozmeňujúcim návrhom u spravodajkyne. Trojka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Štvorka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Šestka, kto je za? Proti, zdržali sa prijatý. Sedmička, kto je za? Proti, kto sa zdržal? Prijatý. Zamietnutý. Overíme sedmičku. Otváram hlasovanie. Pozmeňte návrh číslo 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Hovoríme teda osmičku. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Je to prijaté. Deviatka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Desiatka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 11, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 12, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 13, kto je za, kto je proti, kto sa Myslím, že musíme overiť 13. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to zamietnuté. 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Overíme, chcete overiť 16. Overujeme 16. Otváram hlasovanie.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 Dvojka padá, 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 24. Kto je za? V dvoch častiach. Prvá časť to je za, dru- kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť to je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že to musíme overiť. 24. Druhá časť. Otváram hlasovanie. And the vote is closed, and it's adopted. Prijaté. Dva, druhá časť, 24, OK. Teraz 25, kto je za? Proti, kto sa zdržal? Prijatý. 26, kto je za? To je proti? Yes, we are voting on 26. We start again. Vote in favor. Hlasujeme o 26. Prijatý 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijat, zamietnutý. 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Do, jednička. Kto je za? proti, prijatý. A napokon budeme hlasovať. To bolo stiahnuté, áno. Áno. Takže teraz máme konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. The vote is closed and it's adopted. And we vote... A je to prijaté. A v výbore pre zamestnanosť sa hlasuje v júni a potom v ďalšom výbore v e, júli. Blahoželám. Och nu kollegor så ska vi ha ytterligare en omröstning. Men det... Ešte jedno hlasovanie máme, prosím, hovorí pani predsedajúca a potom myslím, že to bude dostatok e, práce na dnešok, e, takže ďalšie hlasovanie je návrh stanoviska o mandátu pre, pre trialóg e, k návrhu rozpočtu rok 2012. Pani Matera je zodpovedná za toto stanovisko. Je to stanovisko, ktoré bude predložené výboru pre rozpočet. A stanovisko hovorí o tom, akým spôsobom môžeme získať e, väčšie zdroje, aby komisia mohla implementovať svoju stratégiu pre rovnosť, riešiť e, nerovnaké obmeňovanie, chudobu žien, spôsob, ako financovať program DAFNE, Inštitút pre rodovú rovnosť, e, takéto otázky. Teraz dám slovo ešte pani Matere, ktorá e, ešte povie niekoľko slov pred väčším e, hlasovaním. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja budem stručná. Prepačte, že som prišla neskoro ale boli tu rôzne, mala som ešte hlasovanie v inom výbore a musela som teda zúčastniť, stihnúť obe. E, chcela by som teda hovoriť o tomto stanovisku, ktoré sa týka rozpočtu spoločenstva, pretože myslím si, že je veľmi dôležité zdôrazniť požiadavky inštitúcií <laughs> bolo by dôležit, je teda dôležité, aby Myslím, že tuto sú otázky, ktoré súvisia s programom DAFNE, pretože jedným z siedom nášho výboru je boj aj proti domácemu násiliu páchanému na ženách a myslím si, že to je podpora programu DAFNE. Recednička, ďakujem pekne. Pani Zaborská zahlasí. Ďakujem, pani predsednička. Prepačte, ja som úplne zambudla ešte pred týmto stretnutím, ale aj v tomto stanovisku by som stiahla pozmeňujúci návrh 10, 18 eh, a 19. Eh, Tack, and we start with... Ďakujem pani Záborskej.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 kto je proti, kto sa zdržal prijatým, 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 8, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý. Chcete si to overiť? Overujeme teda pozmeňujúci číslo 8, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania a je to prijaté. Pozmeňujem tam číslo 9. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 10. Kto je stiahnuté. Pani Záborskou 11. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 12. je stiahnutá. Pozmeňujúci návrh 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to zamietnuté. Ďalej 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá.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 Teraz prejdeme k číslu 20. Hlasuje, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 21, kto je za, kto sa zdržal. To je prijaté, to je. Teraz máme 20 eh, jednotka. Otváram hlasovanie o 21. Koniec hlasovania. A je to zamietnuté. 22, kto je za? Proti, kto sa zdržal? Prijatý. 23, kto je za? Kto je, sa zdržal? Prijatý. Máme ešte oddelené hlasovanie k 11. Čiže bez tých slov for EU funded measures, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. A teraz s týmito slovami for EU funded measures, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 24, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý. 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Teraz máme 25, kto je za, proti, to sa zdržal, prijatý. A 26 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. A druhá časť, kto je za, to je, je proti, to sa zdržal, prijatá. Môžeme to overiť, áno. E, druhá časť 26. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania a je to prijaté. A 27. Kto je za? Proti? To je zamietnuté. Overíme 27. The vote is closed koniec hlasovania je zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie návrhu stanoviska či správy. And the vote is closed. Koniec hlasovania. A je to prijaté. Blahoželáme pani Matere. Och jag vill väldigt varmt tacka alla. Nuž, ďakujem vám všetkým, ďakujem všetkým kolegom, ďakujem mm, za veľmi dobrú spoluprácu, aj za všetko takéto efektívne, takže naozaj vám všetkým ďakujem.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 Musíme pokračovať v schôdzi. Takže prosím vás pekne, aby ste tí, čo tu nechcete byť, opustili miestnosť. Då går vi till ärende 13 på föredragningslista. 13 na našom programe je ďalší bod a to je téma, ktorá sa týka situácie matiek samoživiteľiek. Slobodný Matiek. Predsednička opäť vyzýva k pokoju v miestnosti. Takže ešte raz situácia slobodných matiek, samoživiteľiek. Na dnešné popoludne a spravodajkyňou je naša podpredsednička pani Matera. A ja by som jej hneď rozdala slovo. Nech sa páči. Nemáte možnosť uviezť nás do problematiky a o vašej správe. Keby na čo chcete poukázať z vašej správy, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Požiadala by som kolegov, aby boli trpezliví, pretože toto je naozaj dôležitá správa a je to prakticky prvýkrát, kedy parlament sa venuje takejto téme a e, skúmame to dôkladnejšie. A, e, ja som sa venovala v posledných týždňoch, mesiacoch tejto téme intenzívne, aby sme možno, že mali lepší prehľad o tom, aká je skutočná situácia Ehm, pretože je situácia, teda správa je o slobodných matkách v Európe a je to správa poprvýkrát, tak mohli by sme poukázať na viaceré veci, ktoré by mohli pomôcť eh, rodinám s jedným rodičom, čiže musíme ale nájsť určitý východiskový bod, akým spôsobom pristupovať problematike. Ja som sa teda rozhodla ísť eh, po vychádzať z situácie matky samoživiteľky, takže za posledné mesiace som mala možnosť eh, spolupracovať s ľuďmi z tejto oblasti, ktorí pracujú s takýmito zraniteľnými eh, osobami. Mali sme aj tu verejné vypočutie v parlamente, pozreli sme odborníkov, ehm, rôznych predstaviteľov asociácií, ktorí prišli mm, sa vyjadriť v prospech slobodných matiek a mali sme teda výmenu názorov z hľadiska toho, aké sú oblasti priorít a na čo by mal tento výbor poukázať. A v Írsku, Portugalsku, Británii, Belgicku, dokonca aj v Polsku sme sa stretli so zástupcami rôznych asociácií, zástupkyňami. Ja som takisto bola na misii aj minulý týždeň s delegáciou žien a mala som možnosť sa stretnúť aj so združeniami, ktoré, alebo mimovládnymi organizáciami, ktoré sa týkajú E, otázke mm, matiek samoživiteľiek. Mala som aj stretnutia tu v Bruseli a výmenu názorov. Takisto tu v Bruseli s Združením e, matiek živiteľiek, ktoré hovorili o rôznych ťažkostiach, takými sa stretávajú tieto ženy. Ja myslím si, že je to veľmi dôležitá skúsenosť pre mňa, čím ja som nadobudla e, či prehľad o tom, aké ťažkosti majú tieto ženy a aké opatrenia by boli teda najvhodnejšie navrhnúť, e, aby sme im mohli nejako pomôcť. Takže, ako som povedala, mala som možnosť e, venovať sa tejto téme detaľnejšie a e, Žiaľ, počet slobodných matiek v Európe narastá veľmi rýchlo a tak až priam alarmujúco, preto je potrebné, aby Európsky parlament podnikol čo najskôr kroky, pretože sa to týka aj jednotlivých členských štátov Napríklad vo Varšave som diskutovala o tejto otázke, že je takisto naliehavá v Taliansku, je to takisto naliehavé, takže myslím si, že aj na národnej úrovni už ex, je potrebná určitá osveta a pretože často sa to, alebo sú tie problémy, sa strácajú, alebo nie sú dostatočne viditeľné. A keď vidíme tieto problémy vo Francúzsku, Dánsku, Nemecku, e, Dánsku, sú tie systémy sociálneho zabezpečenia trošku lepšie vybavené v prospech pomoci. E, matkám samoživiteľkám sú k dispozícii určité sociálne služby a možno, že väčšie finančné prostriedky ehm, takisto majú ale teda takéto politiky, ktoré sú zacielené na takúto pomoc. Ale keď sa pozrieme napríklad na juh Európy, a, a keď hovorím o Taliansku, Portugalsku, Španielsku, Grécku, um, tam sú to často rodiny, kde je jeden rodič, ale je tam viac detí tak je veľmi ťažké ešte chodiť aj zabezpečiť si príjem z práce. Veľmi často sú to matky s deťmi, ktoré vlastne sa musia vrátiť potom späť do domu svojich rodičov, aby mohli vychovávať svoje deti. Ale keď ideme potom smerom do strednej Európy a východnej Európy, ako napríklad Polsko, tam máme silné rodinné vzťahy E, takže tu máme rôzne európske prístupy k riešeniu e, tejto otázky ale v každom prípade sú to ženy, ktoré majú, e, sú zraniteľné, sú v rôznych, rôznom veku, majú rôzny sociálny status. Takže veľmi, preto je to vlastne asi problém, že keďže sú tie, takéto rôznorodé tieto ženy, je veľmi ťažko vlastne e, zabezpečiť im to e, nejaký taký intenzívnejší lobbying. Považuje sa táto situácia za do určitej miery po, dočasnú, niekedy je to teda dočasná vec, kým si teda žena nájde nového partnera, tým, že sa to považuje za niekedy dočasnú situáciu, tak e, sa to považuje za to, že nie je potrebné ako si hľadať nejaké riešenia. Ale sú tu už rastúce percentá um, žien, ako napríklad e, Lotyšsko, Estonsko. Um, je veľmi veľký podiel e, žien E, samoživiteľiek a nie, ktoré sú e, stigmatizované, že sú to mladé ženy, ktoré sú úplne nezodpovedné, pričom keď sa pozriete, tak to vonkoncom nie je pravda, ale 85 e, žien alebo neúplných rodín, kde jeden rodič je matka vo veku 25 až 64 rokov. Takže myslím si, že čo sa týka chudoby a sociálneho vyčleňovania. To súvisí s ich ekonomickou a finančnou situáciou, teda s ich ekonomickou situáciou. A jej situácia je väčšinou horšia v porovnaní s inými rodinami. Takisto je tu aj otázka ehm, nerovného obmeňovania. Ehm, tým vlastne sú ženy trestané často sú tieto slobodné matky s viac ako jedným dieťaťom a mm, sú častejšie nezamestnané, ale keď sa na to pozrieme z otázky chudoby, tak v podstate sa to tým pádom dotýka aj detí týchto matiek. Takže nesmieme zabúdať, že táto chudoba e, nie je len predmetom problému tohto, nie je len problému matiek, ale takisto aj deti sa dostávajú do chudoby. Eh, takže potom deti nemajú prístup k zdrojom, nemajú prístup k vzdelávaniu, majú menšie možnosti. V dôsledku tohto všetkého tým pádom sa ako im stiažuje možnosť dostať sa na pracovný trh. Teraz, čo sa týka zdravia, slobodných matiek. Myslím si, štatisticky je táto otázka možno menej stabilná v porovnaní s inými ženami. Sú predmetom stresu a musia e, plniť úlohy aj také, ktoré zvyčajne plnia obaja partnery, alebo teda muž. Často um, musia častejšie vyhľadávať lekárske ošetrenie, pretože sú tieto matky viac vyťažené a zraniteľnejšie. Štatisticky slobodné matky v Európe majú nižšiu úroveň vzdelania v porovnaní s vydatými ženami a ešte okrem týchto ťažkostí, ktoré som vymenovala, ešte sú aj ťažkosti pre mladé slobodné matky, pretože často nie sú schopné dokončiť svoje štúdia a tým pádom majú problémy pri hľadaní dobre zaplatenej práce, kvalifikovanej práce. A veľmi často práca, ktorá je k dispozícii, bude, buď obmedzená na prakticky tie nízk, na nižší pracovný úvezok alebo jednoducho na nižšiu mzdu. Steso, ho diciamo puntato molto... Ďalej v druhej časti mojej správy sa sústredujem na to, čo sa dá urobiť eh, delle colleghe. È importante che questa relazione Takže ja som tu teda um, dala dokopy návrhy alebo názory kolegov, ktoré mi poskytli. Myslím si, že je veľmi dôležité, že sú vyzvané členské štáty, aby sa venovali tejto otázke a hľadali zdroje a investovali aj určitý výskum prostredníctvom agentúry pre rodovú, roz, rodovú rovnosť, ale takisto aj prostredníctvom iných agentúr, ktoré by sa mali zamerať na pomoc eh, matkám, samoživiteľkám bolo by dobre, keby sa tu mohla uplatniť určitá osvedčená prax, ale ako som povedala predtým, je tu situácia veľmi nerovná medzi jednotlivými členskými štátmi alebo rozdielne medzi severnej, východnej a južnej Európe. Myslím si, že je takisto dôležité, aby sme podporovali také politiky na národnej úrovni, ktoré zabezpečia aj určité nepo, nepriame podpory, napríklad e, prístup k, mm, k potravinám ku kvalitným potravinám, takisto keď sa takýmto spôsobom bude to je dôležité, napríklad prístup alebo pomoc v oblasti potravín je dôležitá pre tieto matky taktiež. Takisto sú aj určité možnosti poskytovania daňových úverov um, ako ich poskytujú v Rakúsku, Belgicku, Holandsku a Spojenom kráľovstve. Takisto je potrebné zabezpečiť výhody zdravotnej starostlivosti a vyrovnať tak neprítomnosť druhého vyživujúceho odiča. Takisto um, by sme mali určité stimuly EÚ, e, ktoré poskytnú členským štátom, ktoré vlastne potom budú poskytovať zdravotnú starostlivosť matkám a deťom s príjmom nižším, ako je minimálny príjem v štáte. To by bolo veľmi pozitívne, pretože často v Európe sú, musíme um, Treba tiež rozlišovať medzi slobodnými matkami, pretože automatický obraz slobodnej matky je akejsi nejakej chudobnej ženy. To tiež nie je celkom e, pravda. Takže ja si myslím, že je potrebné poskytovať určité daňové úľavy alebo daňové stimuly. Takisto je potrebné zabezpečiť aj zariadenia dennej starostlivosti a rôzne detské jasle a podobne. Takisto je dôležité, aby členské štáty zabezpečili vzdelávacie kurzy pre eh, osamelé matky, pretože sú to mnohé mladé ženy, ktoré vlastne kvôli tehotenstvu museli prerušiť štúdium, tak aby sa, mm, si mohli doplniť vzdelanie. Je potrebné, aby členské štáty prijali takéto opatrenia. Napríklad v Holandsku majú aj eh, slobodné matky starostlivosť o detí zdarma, teda po zradení dennej starostlivosti je zdarma. Takisto mnohé firmy umožňujú um, slobodným matkám prácu na diálku alebo z domu, takže takýmto spôsobom môžia, môžu lepšie si zaradiť svoj, prácov, svoj čas alebo svoj čas, aby zároveň aj neprišli o prácu. Takisto si myslím, že je potrebné venovať určitú prioritu tým um, matkám, ktoré sa sú v riziku, že spadnú teda do chudoby a je takisto zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre osamelé matky, čiže nejakým spôsobom dotovať zo strany štátu mm, bývanie sú to takisto rôzne politiky, ktoré existujú na národnej úrovni, alebo to sú určité predstavy či nápady, ktoré by, boli, by bolo treba rozpracovať eh, ďalej. Ehm, myslím si, že mali by byť v dispozícii pre ženy určité výhody napríklad Nemecko by mohlo byť eh, dobrým modelom z hľadiska zamestnávania eh, žien Mm, slobodných matiek, pretože tam sú napríklad dotácie k dispozícii pre slobodné matky so závislými deťmi. Aj pri hľadaní mm, teda zamestnania e, je to zamestnanie dotované e, zo strany štátu. Mm, takisto e, mali sme stretnutia s viacerými zástupcami občanskej spoločnosti po celej Európe. Nemôžem povedať, že s každým jedným e, zástupcom sa stretli. V každom prípade sú e, tieto slobodné matky veľmi rôznorodého charakteru a preto nemajú teda tú, ten, ten svoj lobbying. Preto my musíme vlastne tvoriť lobbying týchto žien a verím, že sa nám podarí priniesť nejakú zmenu. Myslím, že sme už priniesli zmeny v minulosti a verím, že sa nám to podarí aj v rámci tejto správy. Ďakujem. E, tak Mrs. Matera. Ďakujem pekne, pani Matera. Ďalej vystupí pani Jaroka, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Je to zaujímavá téma, konečne ju tu máme na výbore. Posledných 6 rokov to bola téma, ktorá bola iba schovaná v rámci všelijakých tých rozhovorov, e, neformálnych s mimovládkami, ktoré za to bojovali. A naposledy to bolo veľmi zaujímavé, pretože rôzne e, firmy, rôzne podniky, korporácie ukazovali, akým spôsobom oni e, dokážu takýmto e, slobodným matkám pomôcť. Napríklad tam bol Marks and Spencer zastúpený a ich riaditeľ Eh, hovoril práve o tom, akým spôsobom podporujú takéto slobodné matky, pomáhajú im eh, s tými eh, vlastne aj vecami, ktoré by ste v tom dokumente teraz spomenuli, s viacerými v každom prípade. Dve veci chcem zdôrazniť. Obe pochádzajú z nedávnych zisťujúcich misií, Nedávno E, keď sme išli do krízových tých domovov pre matky, tak častokrát to boli ženy, ktoré utekali pred domácim násilím, pred násilnými mužmi v minulosti. A dnes tie príhody začínajú s tým, že boli najprv slobodné matky, pretože bola tu ekonomická kríza, alebo je, ich pracovné podmienky alebo životné podmienky sa jednoducho zhoršili a e, zrazu sa ocitli, bohužiaľ, s deťmi v týchto krízových domoch a napríklad u mňa doma v mojom rodnom meste, aj krajine, a viem, že je to podobné aj inde, je veľmi málo takýchto krízových domov a uprednostňujú väčšinou tie ženy, ktoré nie sú slobodné matky, ale pochádzajú z nejakej rodiny a hľadajú pomoc v takýchto, eh, takýchto zariadeniach. Čiže je tam možno trošku E, taká malá súťaž medzi týmito dvoma skupinami e, žien, ktoré sú viacnásobne diskriminované. A bolo by veľmi vhodné, aby nedochádzalo k ďalšej diskriminácii, e, k diskriminácii v rámci tejto kategórie. A potom druhá vec, tiež v súvislosti s diskrimináciou, som veľmi prekvapená navyše, že to nie je pokryté aj, aj tu, tiež, alebo teda doteraz, že to nebolo a verím, že už teraz E, to bude a to je otázka toho, toho, že vlastne keď, ste, e, keď sa uchádzate o prácu, tak si nedovolíte povedať na e, pohovore, že ste slobodná matka. Veľmi malokrát sú príklady toho, že by zamietli žiadateľku, pretože je slobodná matka, pretože jednoducho si to ani nedovolia zverejniť. Čiže takýto výskum by bolo celkom dobré podporiť v rámci národných orgánov pre e, rovnosť aj teda v rámci toho Vilonského inštitútu, aby sme zistili, akým spôsobom sa e, sú ovplyvnené tieto ženy, keď hľadajú prácu. Buď teda poviete, že ste teda slobodná matka a potom to e, u vás vo firme vedia, či možno budete doma e, častejšie alebo potrebujete viac pomoci e, na pracovisku, alebo to budete schovávať, skrývať a v tom prípade vás vyhodia okamžite, ako sa to dozvedia, že ste slobodnou matkou. Čiže je to e, dôležitý faktor a e, málo kedy sa tomu tie organizácie e, pre rovnosť venujú, pretože jednoducho je to neviditeľná záležitosť. A potom otázka viacnásobnej diskriminácie. Častokrát slobodné matky sú stigmatizované nielen preto, že sú slobodné matky ako také, ale zároveň z mnohých iných dôvodov, či už je to ich vek a tak ďalej, ďalšie veci, ktoré tam spomínate aj v tom texte. A častokrát tie iné veci sú ešte bolestivejšie než len to, že sú to slobodné matky. Čiže gratulujem vám k tejto správe, určite to bude veľmi silný dokument. Ďakujem pekne. Pani Paranova, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať pani Matere za túto skvelú správu. Táto téma je veľmi dôležitá ženy čelia viacerým problémom, majú tu izoláciu, marginalizáciu, chudobu. Náš výbor by sa mal venovať všetkým týmto problémom e, v ich prepojení a komplexne. Mali by sme posilniť našu spoluprácu a snahu členských štátov zareagovať na tieto javy. Je to komplikované, navyše aj e, tým, že sú tu problémy poskytovať dobré e, zariadenia starostlivosti o deti v členských štátoch. Niektoré členské štáty toto vôbec neriešia. Potom málo vzdelávania, najmä pre mladé slobodné matky a potom sa so vyplýva e, riziko e, chudoby, pretože ak sú aj zamestnané, tak častokrát to sú také nekvalitné zamestnania, e, s nízkymi platmi. Členské štáty by takisto mali uznať potrebu slobodných matiek, pokiaľ ide o vytvorenie konkrétnych e, na ich mieru určených e, alebo ušitých opatrení, pretože než nebude úspech. Napríklad mohli by byť nejaké programy e, so stimulmi a projekty pomoci slobodným matkám, aby teda získali e, potrebné zručnosti a kvalifikácie na to by mohli byť zaangažované a plne začlenené do trhu práce. Máme tu rôzne normy, rôzne prístupy v rôznych členských štátoch a to je škoda. Takisto by tu mali byť isté stimuly pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú slobodné e, matky, takisto by tam mohla byť istá podpora e, facilitácie starostlivosti o deti. Ďalej komisia pripravuje plány pre ďalší viacročný finančný rámec a mohla by zvážiť, e, vytvoriť e, nejaké programy aj v rámci napríklad mechanizmov Equal alebo Progress, aby sa zvýšila mobilita slobodných e, matiek. Takisto je tu napríklad ten program Kikov. To sú, to sú rôzne príklady programov, ktoré by mohli byť v tomto zmysle využité. A potom sú tu barcelonské cieľ, niektoré členské štáty ich necelkom splňajú a potom dostupnosť e, zariadení e, s detskou starostlivosťou, to je veľmi dôležité preto, aby mohli byť ženy slobodné matky zaangažované do školení, do vzdelávania, do hľadania lepších pracovných miest a teraz znižuje aj riziko chudoby. A bol by, bol by som rada, keby členské štáty posilnili e, zodpovednosť aj absentných alebo neprítomných otcov, aby teda aj oni mali tú povinnosť finančnej podpory svojich detí. Ďakujem. A pokúsim sa v čo najväčšej miere vás podporiť aj s mojou skupinou. Ďakujem pekne pani Parvanová. Ďalej pani podpredsednička, pani Strela, nech sa páči. obrigada, senhora Presidente. Eu também gostaria de começar por felicitar a relatora. Ďakujem veľmi pekne, takisto by som chcela pogratulovať pani spravodajkyni k tejto správe. Myslím, že tá správa je veľmi e, kvalitná, venuje sa veľmi aktuálnej a dôležitej téme, ale zároveň sa e, venuje viacerým konkrétnym a veľmi dôležitým problémom. Pokiaľ ide o tú štatistiku, treba si uvedomiť, že okrem týchto teda tieto štatistiky, tie, tie vyjadrujú isté konkrétne, e, vážne rodinné a osobné drámy, veľké problémy, ktoré sa týkajú E, všetkých e, spoločenských e, vrstiev. Teda nestačí vidieť iba tie čísla, treba vidieť aj tie problémy, ktoré tieto čísla odrážajú. Častokrát slobodné matky sú slobodnými matkami kvôli tomu, že museli v minulosti byť alebo boli obeťami domáceho násilia, častokrát boli rozvedené vo veľmi nepríjemných až násilných podmienkach a ako povedala správne pani Matera, treba, aby štáty pomáhali, pretože tie situácie sa, sa odlišujú v každom členskom štáte. Máme také štáty, ktoré napríklad ratajú s nejakými štátnymi, e, s nejakými formami štátnej pomoci. E, hovorí sa častokrát o rozdiele medzi severom a juhom v tomto, ale napríklad poďte sa v Portugalsku, my sme južná krajina, ale tiež tam sú isté formy E, štátnej pomoci e, pre slobodné matky. Samozrejme, e, tieto slobodné matky majú mnohé problémy v živote, či už sú to vdovy, alebo sú rozvedené, alebo sú jednoducho slobodné matky a týka sa to všetkých, opakujem, spoločenských vrstiev. Ja poznám prípady, kedy ženy, ktoré patria do takej spoločensko-ekonomickej, sociálno-ekonomickej E, vrstvy celkom, celkom e, silnej a kvôli rozvodu zostanú, e, zostanú s deťmi bez toho, aby rodič, teda otcovia platili výže. Jednoducho je tam istý moment, že rodičia, alebo teda otcovia neplatia starostlivosť o deti, hoci si to bez problémov môžu dovoliť. A potom sú tu situácie, kedy si e, ženy vyberú možnosť nepracovať alebo pracovať iba na čiastočný pracovný úvezok a potom e, sa obcitnú v problematickej situácii, pretože jednoducho nemajú e, prácu a ako povedala pani Jaroka, ženy s deťmi naozaj majú väčšie problémy, pokiaľ ide o prístup na trh práce. Najmä počas tých pohovorov, ako sme tu spomínali. Častokrát im povedia, že nemajú proste vhodný profil na to, aby mohli vykonávať danú funkciu. A potom samozrejme sú tie bežné problémy zladenia živ- e, teda, e, pracovného života a rodinného života, ktoré sú u nich ešte, ešte vážnejšie, pretože majú menej podpory, nemajú možnosť zdieľať e, domáce povinnosti s partnerom. Čiže čo môžeme e, spraviť tým my? Môžeme prijať všetky tie opatrenia, ktoré môžeme e, prijať, aby sme sa pokúsili znížiť e, tú, tú, tú diskrimináciu alebo tú, tú, tú, tú, tú negatívnu situáciu a pomáhať takýmto spôsobom rozvedeným ženám aj vdovám a proste slobodným matkám. Podstatné je, aby sme prispeli nielen tým, že budeme pomáhať týmto matkám, ale zároveň vlastne budeme E, pomáhať aj nastoleniu vyššej miery sociálnej kohezie a budeme zabraňovať tomu, aby e, čoraz e, viac detí nejakým spôsobom prepadlo do situácie chudoby. Snažíme sa tomu zabrániť. Chudoba detí to je veľký problém a musí to byť jedna z hlavných priorít nášho výboru. Ja súhlasím s tým, čo je v správe v zásade napísané. Myslím, že tá správa je dobre vyvážená, venuje sa tým hlavným e, témam, ale tiež si myslím, že aj ja by som mohla e, ešte prispieť tým, že pripravím aj nejaké pozmeňovacie návrhy. Ďakujem veľmi pekne, e, pani Trela, ďalej pani Bilbao. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani Matera, za tú pripravenú správu. Myslím si, že súhlasíme s tým, že slobodné matky v závislosti od okolností sú, majú zložitejšiu situáciu ako tie, ktoré majú kompletnú rodinu. Ale mne e, v tej správe niečo chýba. Tam sa hovorí, e, alebo píše sa to z také perspektívy, ako keby všetky slobodné matky boli e, slobodné matky možno nevzdelané, alebo s nejakými ekonomickými e, problémami a tak ďalej. tom v skutočnosti to nie je pravda. E, častokrát kľúčová otázka je iná, už to tu zaznelo. Iné členské štáty v Európe majú iné situácie a takisto aj inú legislatívu. Ja vám poviem e, príklad z môjho regiónu, teda z Baskicka. V poslednom čase počet slobodných matiek sa výrazne zvýšil, ale nie sú to tieto ženy, o akých hovoríme v tejto správe. Sú to práve že ženy, ktoré majú e, pracovný život vyriešený, same sa môžu rozhodnúť, či chcú mať e, partnera alebo nechcú mať partnera a, a proste sa rozhodli, že budú mať biologické deti alebo prípadne adoptované deti. A mne teda chýba trošku táto realita, že aj takéto ženy existujú a to sa v tej správe nespomína. Častokrát naozaj je to, je to percentuálne dosť výrazný e, počet e, žien v danom regióne. Takže aj o takomto prípade trošku hovoriť. A potom e, hovoríme o tej skutočnej rovnoprávnosti. Pokiaľ ide o e, zlaďovanie e, pracovného života a súkromného života, ako sa týka e, slobodných matiek, ale vlastne matiek všetkých, ak hovoríme o nejakých konkrétnych percentách, ktoré samotný náš výbor e, schválil pri iných správach, tak vidíme, že v rámci tých žien, ktoré e, žijú aj s partnerom, tak aj tak možno 75% alebo 70% domácej práce aj tak vykonávajú ženy, napriek tomu, že majú partnera. Čiže musíme, e, ak chceme dosiahnuť rovnoprávnosť skutočnú, e, treba hovoriť aj o jedných o druhých. Samozrejme, v prípade slobodných matiek je to ešte závažnejšie. Potom, pokiaľ ide o e, nejaké univerzálne dotácie, to asi bude problém tu v parlamente, pretože sme nedokázali schváliť ani to, že osoba, ktorá sa rozhodne ísť na materskú alebo otcovskú dovolenku, E, tak nemôže dostať 100% takéto e, dotácie alebo takéto podpory. Takže bolo by dobre v tejto veci vypočuť si možno aj iné skúsenosti z iných e, krajín. Pani Estrela tu spomínala portugalský príklad. Ja môžem vám povedať príklad zo Španielska, alebo teda z nášho regiónu Baskického, kde slobodné matky majú možnosti získať takéto dotácie, regionálne dotácie, podporu, možno dokonca aj miestne, lokálne. A sú tu isté kritéria, ktoré sú dokonca aj na ich prospech, napríklad, že dostanú skôr e, to sociálne bývanie. Čiže to sú veci, ktoré by tiež mohli byť v tejto správe e, spomenuté. A teraz budem trošku taký diablov advokát, hovorí sa tu o rôznych percentách, hovorím o slobodných matkách ale práve preto, že tu je iná legislatíva v každom členskom štáte, tak teraz máme štáty, ktoré umožňujú, aby aj muži mohli adoptovať. Čiže máme homosexuálne potom e, páry, ktoré sa e, e, ktoré sa rozídu. Tie percentá sú nižšie, ale to neznamená, že takí ľudia neexistujú. Takže možno tento výbor by sa mohol snažiť zaangažovať aj túto, alebo začleniť aj túto novú realitu e, do tej správy. Je to možno 5% prípadov, ale za to, že ich je málo, ešte neznamená, že tam nemajú byť vôbec zahrnutí. A potom na záver, k tomu, čo povedala pani Estrela, musíme myslieť aj na deti. Čiže či už je to slobodná matka alebo slobodný otec, to je jedno, ak máme v rámci EÚ nejaký predpis, vždy treba pamätať na dieťa, na to, aby, aby, aby jemu sa dobre žilo. A v tom zmysle myslím si, že pripravíme nejaké pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Bilbao, ďalej. Pani Thompson. Uh, uh, Ďakujem pekne. Ďakujem pani spravodajkyni za predloženú správu budem hovoriť odmien v mene pani e, Gurmaj, tieňovej spravodajkyne, ale nemohla sa súčasniť tohto zasadnutia, vycestovala do Polska. E, poviem niekoľko slov, vlastných slov, aj o tejto správe. Súhlasím o tom, že treba e, vytvoriť určité pozitíva pre mm, slobodné matky, mm, ale myslím si, že samotná správa je trošku taká staromodná. Hovorím to úprimne. Myslím si, že som jedna z mála e, odborníčok, pretože aj ja som e, slobodná matka. Myslím si, že slobodné matky sú najsilnejšie ženy v spoločnosti, pretože sa e, rozhodnú pre samostatnú cestu a musia urobiť veľmi zložité rozhodnutia, samostatne formovať svoj život – a keď nie sú dostatočne e, pevné v čase, keď sa stávajú slobodnými matkami, stanú sa takými neskôr. Nesmieli, nesmieme taktiež e, podhodnotiť vzťah medzi prácou a rodinným životom. Častokrát e, manželky majú menej času pre seba musia sa venovať manželovi, zatiaľ čo slobodné matky sa môžu nadalej vzdelovať e, pri počítači. Myslím si, že treba e, napísať aj nejaké pozitívum spojené e, s postavením slobodnej matky. Takže ďakujem pekne. A teraz by som si dovolila prečítať, čo pripravila kolegyňa Zita. Milí kolegovia, E, pre e, ďalšie povinnosti nemôžem sa zúčastniť e, druhej časti dnešnej schôdze, ale dovolím si nastoliť niekoľko otázok ohľadom správy milej kolegyne Barbary. V správe sa hovorí o probléme nedostatočného odmeňovania ako aj o tom, že slobodomatky majú menšiu úroveň vzdelovania. Myslím si, že, ho, že treba hovoriť o tom, že sú aj menej eh, zamestnané, prípadne, že sú povin- eh, nutené pracovať eh, na menej kvalifikovaných pracovných miast. Proces zosúladenia života a rodinného pracovného rodinného života je obzvlášť dôležitý pre slobodné matky. A v správe sa o tom hovorí. Myslím si však, že táto správa sa musí viac venovať tejto problematike. Je dôležité spomenúť aj úlohu podnikateľskej e, sféry nie len v úvode, ale aj v e, hlavnej časti správy. Treba e, sa venovať podnikom, ktoré poskytujú zamestnanosť slobodným matkám a poskytujú nejaké ďalšie služby. Myslím si, že by sme sa nemali bať navrhnúť takéto niečo v znení správy. Trochu ma znepokojí otázky e, e, daňového režimu, e, dane z príjmov. Mohla by som spomenúť aj príklad Maďarska, kde najchudobnejšie ľudia nemajú možnosť dostávať rôzne dávky. Myslím si, že slobodné matky môžu spadnúť do tejto kategórie a to si vyžaduje riešenie v rámci sociálnych dávok. Niekedy dostávam dojem, že prekladacia správa e, tejto správy je, e, e, má väčšie náboj ako samotná správa. Bolo by dobre niektoré myšlienky z prekladacej správy zapracovať do samotnej správy. Ďakujem pekne za pozornosť. Zita Gurmaj. Ďakujem pekne, pani Thompson. Ďalej sa prihlásila pani Ľulingová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Predtým, ako začnem, chcem povedať, že vo francúzskom e, e, e, znení treba prehodnotiť niektoré formulácie. Našla som určité ustanovenie, ktorým nerozumiem. Neviem pochopiť, čo sa tým chce povedať. Napriek tomu by som chcela vyjadriť súhlas s pani Bilbao a jej predchádzajúcimi poznámkami e, v našej spoločnosti. A bolo to aj pred tým, pred 30-40 e, rokmi. Existovali ženy, ktoré sa nechceli vydať, ale chceli mať deti. Jedno, dve dieťa, jedno dieťa, dve dieťate. A to bolo mm, mm, slobodné rozhodnutie a to nemuselo znamenať, že e, takéto ženy boli nutené čeliť chudobe. E, neviem, či môžeme povedať, že všetky slobodné alebo rozvedené matky e, majú veľmi ťažkú sociálnu situáciu. Našťastie sú aj iné príklady a preto podľa mňa netreba robiť takéto paušálne vyhlásenia Taktiež dovolte, e, e, e, aby som spomenul, že počas viacerých rokov som pôsobil ako primátorka, bola som poslankyňou miestneho zastupiteľstva, takže videl som všelijaké situácie, ale často si kladiem otázku, aký je pocit zodpovednosti, akú mentalitu má žena, ktorá porodí 3, 4, 5 detí od rôznych otcov, bez toho, aby si robilo starosti ohľadom budúcnosti týchto detí. U nás, v našej krajine, bohužiaľ táto krajina už nie je taká bohatá ako v minulosti, ale predsa len sa nám podarilo vytvoriť systém, eh, podľa ktorého eh, ste na tom lepšie, keď ste slobodná matka. za predpokladu, že viete e, využiť e, e, tento systém a ste na tom lepšie, ako keby ste pracovali za minimálnu mzdu. A z tohto dôvodu malo ktorá, malo kvalifikovaná, dokonca aj kvalifikovaná žena by mala záujem o prácu, pretože dostáva zaručený minimálny príjem, dostáva všelijaké dávky, dávky na bývania a e, inú podporu. A v konečnom dôsledku sú na tom lepšie, ako keby e, pracovali. A preto, čo chcem povedať? Nie je možné tvrdiť, že členské štáty neurobili všetko, čo by mohli urobiť, aby reagovali na situáciu, v ktorej sa nachádzajú takéto ženy. Ako už som povedala predtým, bohužiaľ, v našej krajine sme sa ocitli eh, v situácii, keď už nie je možné eh, stimulovať takéto ženy, aby pracovali. Mimochodom, ak žena má dve, tri, eh, štyri deti, ako by vôbec mohla sa odvážiť ísť do práce? A možno by bolo lepšie pre spoločnosť, keby táto žena mala e, zaručený minimálny príjem plus nejaké dávky. To by bolo asi lepšie, ako keby e, matka bola e, nutená odovzdať svoje deti do dennej starostlivosti a pracovať. Možno, že by sme v konečnom dôsledku niečo aj ušetrili. To znamená, že musíme si napokon položiť otázku, či je naozaj dobre vytvoriť situáciu, za ktoré ženy už nie sú nutené pracovať Samozrejme, keď pôjdu do dôchodku, dostanú minimálny zaručený príjem, ktorý je takmer e, e, rovnaký ako minimálna mzda. Aspoň je to tak u nás. Niekoľko tisíc eur a existujú e, milióny ľudí na celom svete, ktorí by snívali o, o takom príjme. Takže neviem, či by sme mali vytvoriť politiku, ktorá by podporila títo ženy s tým, že nebudú zamestnávateľné, alebo naopak, či je to na prospech týchto žien. A teraz e, zdá sa, že e, žiadame ešte niečo navyše. Pani Matera, počula som, ako ste predtým hovorili, že potrebujeme európske dotácie alebo pomoc. Máte na mysli jednotlivé e, formy pomoci na Európskej únie, e, e, Nevieme, ako by sa to dalo zorganizovať. Máme 500 miliónov e, obyvateľov. Ako by to vyzeralo v praxi? Dokonca, keby sme chceli byť mimoriadne štedri, veľkorysí, e, treba e, dávať si pozor e, na to, čo si prajeme, či sa to dá zrealizovať. A teraz v jazykovej otázke možno, že je to mm, problém prekladov. Úvodné ustanovenie B, kde uvádzame, že v niektorých členských štátoch E, e, slobodné matky alebo e, rodičia z neúplnej rodiny sú stigmatizované a že treba uznať úlohu neformálneho vzdelávania. Neviem, čo sa tým myslí. V každom prípade po francúzsky to vôbec nedáva zmysel. Je možné, že v pôvodnom znení to niečo znamenalo. Pozor, úvodné ustanovenie B Ehm, mohli by sme samozrejme upriamiť pozornosť na to, že existujú e, prepačte, e, v úvodnom ustanovení D, že existujú rôzne právne postavenia, ale zároveň spomíname možnosti užiť rôzne formy alokácií, pridelovania. Prečo to hovoríme? Samozrejme, ak dostávajú nejaké dávky, to je dobre, ale ak v jednotlivých krajinách takéto dávky nie sú e, rovnaké, nevidím v tom žiadny problém. E, vôbec nepovažujem za problém to, že jednotlivé členské štáty nemajú rovnaké dávky. Problém by bol, keby dávky neexistovali. Samozrejme, treba upremiť pozornosť na e, právne postavenie takýchto žien a e, vzhľadom na to, že pani Redingová sa snaží o zosúladenie rodinného práva, najmä vo vzťahu k migrantom, možno, že by sme mohli aj niekoľkými slovami spomenúť aj túto skutočnosť. Ďalej, keď hovoríme o neúplnej rodine, e, o rodičoch, ktorí zostávajú doma, alebo keď máme e, na mysli nejaký e, parový vzťah, máme na mysli rodičov, ktorí nepracujú a zostávajú v domácnosti, myslíte e, e, rodičov, ktorí sa nevinujú profesionálnej činnosti, alebo e, rodičov, ktorí majú partnerský vzťah, ale predsa len nepracujú. Nie je mi celkom jasné, čo sa tým myslí. Ďalej. Hovoríme o tlaku na um, kariérny postup vo veku 25 e, až 40 rokov. Je to e, úvodné ustanovenie I. Mm, zase e, po francúzsky mm, to nie je nejaké zmysluplné viedrenie. Môžem sa pokúsiť o odhad, ale nie som si celkom istá, čo sa tým myslí. Takže neviem, či by nebolo dobre prehodnotiť preklad do francúzštiny. Odsek 5 Podotýkame potrebu zjednodušiť prístup k odbornej príprave, ale zároveň uvádzame, že tehotné ženy častokrát e, nechávajú ďalšie vzdelenie. Možno, že by bolo treba povedať niečo v tom zmysle, že mali by sme nabadať e, tehotné ženy, aby e, neprestávali e, e, pokračovaní i vzdelávaní, pretože e, v opačnom prípade nemá zmysl e, snažiť sa o zjednodušenie prístupu k odbornej príprave. Myslím si, že ide o dva problémy a treba ich riešiť osobitne. Odsek 8 hovoríme o e, univerzál, v všeobecných podporách alebo dávkach. Neviem, čo sa tým myslí. Takisto v odseku 8 spomíname daňové úľavy, e, možnosti odpočítať e, od e, základu pre takéto domácnosti v súlede s národnou legislatívou. Zase si myslím, že ide o nejakú chybu pri preklade. Vo všeobecnosti slobodné matky v prípade, že spadajú do kategórie chudobné, e, nemusia platiť e, daň a preto nepotrebujú žiadne daňové úľavy, pretože bez tak neplatia dane. Daňové úľavy by boli e, prospešné pre slobodné matky, ktoré majú vynikajúcu kariéru, platia dane a potom by vedeli niečo odpočítať vo svojej daňovom vyhlásení rôzne výdavky, napríklad na starostlivosť o dieťa e, v predškolských zariadeniach a prípadne aj náklady na pomoc domácnosti. Napríklad e, aj mimochodom v našej krajine Slobodu Matky majú to nárok. Máme mimochodom rediteľku, e, ktorá to má na starosti a mimochodom tiež bola slobodná matka. Možno, že práve preto vznikol tento systém. To je zaujímavé. Nemali by sme miešať všeobecné uľavy, daňové uľavy a všeobecné E, dávky. Toľko moje poznámky, pani predsednička. Chcela by som vás vyzvať, aby ste prehodnotili preklad tohto dokumentu do francúzštiny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Luling. A teraz pani Zavorská. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, pani kolegyňa Matera si vybrala veľmi ťažkú tému. A nie len preto, že počet žien, počet matiek, samoživiteľiek narastá, ale pretože v priebehu desaťročí sa hľadalo riešenie, ako pomôcť e, týmto ženám a nie všetky riešenia boli úspešné. E, treba povedať, tak ako to už spomenula pani Bilbao, že e, by sme možno mali myslieť aj na osamelých mužov, ktorí sa starajú o deti, pretože je, je ten počet e, detí, ktoré sú zverené po rozvode alebo ro, po rozchode do starostlivosti otca je čím ďalej tým viacej, nehovoriac o tom, že to môžu byť otcovia, ktorí sa starajú e, o svoje deti, pretože im manželky zomreli E, tento problém je o to dôležitejší, že sú tam dôsledky, ktoré sa prejavujú nakoniec na výchove, na vzdelaní e, detí, hlavne v tom prípade, ak e, títo ženy alebo muži žijú vo finančných a ekonomických, finančných a sociálnych ťažkostiach, prípadne ak sa tá rodina dostane do, do sociálneho vylúčenia. Má to dlhodobé následky e, na život e, tých detí. A preto e, možno som trošku poznačená tým, že som lekárka, ale všetky tie body, ktoré cituje pani Matera, sú vlastne negatívne dôsledky či už na tých, ktorí sa to bezprostredne týka, alebo na štát, pretože e, aj v tej svojej správe žiada, aby potom štát v istom slova zmysle suploval úlohu a postaral sa, aby e, tie rodiny nežili v takýchto, v takýchto zlých podmienkach. A preto hovorím, že mne ako lekárke možno chýba e, prevencia v tejto správe. My by sme mali upozorniť na to, že treba predchádzať, aby sa tie ženy dostali, alebo tí muži dostali do takejto situácie. Pretože keď si zoberieme rozvod alebo rozchod, je to veľmi často dôsledok chudoby, choroby, alkoholizmu, iných závislostí, kde by tá spoločnosť, keby dokázala tej rodine dostatočne skoro podať pomocnú ruku, tak by zabránila tým eh, negatívnym dôsledkom. Ešte jednu eh, poznámku. Príliš eh, také veľkorysé ponuky od spoločnosti vieme, že boli aj sú v mnohých štátoch zneužívané Poznám aj v mojej krajine, aj v iných x prípadov, kde sa žena, ktorá mala deti, deklarovala ako slobodná matka, pretože finančne to bolo pre ňu výhodnejšie a pritom mala partnera, ktorý bol finančne zabezpečený a Eh, ste neboli, neboli zosobášení, neboli do, nebolo dokladované žiadne partnerstvo a ona proste zneužívala, až zneužívala eh, tú veľkorysosť štátu. Vieme veľmi dobre, že takáto veľkorysá politika bola robená vo Veľkej Británii eh, možno 15 rokov dozadu a nakoniec si uvedomili, že je oveľa výhodnejšie pre tú spoločnosť podporiť rodiny, aby sa nedostali do, do ťažkostí ako, ako tie slobodné, slobodné matky. Tak ako už povedala pani Luling, eh, mnohé slobodné matky eh, sa slobodne rozhodnú, že nebudú mať partnera, nebudú mať manžela a možno neuvedomia si vtedy, eh, vtedy tie dôsledky a tu tiež by mohla hrať určitú úlohu prevencia. Úplne posledná poznámka bolo to už spomínané na našom výbore, že e, OECD z príležitosti 8. marca vydala štúdiu o e, neviditeľnej práci žien, ktorá tvorí až 50 národného bohatstva a nie je štátom honorovaná. Ja si myslím, že u týchto slobodných matiek alebo samoživiteľiek je E, má to ešte ťažšie, ešte horšie dôsledky, pretože že tá práca nie je honorovaná, pretože oni často príjmu prácu, ktorá je e, podradná, ktorá má, e, je veľmi nízko honorovaná a tá rodina vlastne žije v začarovanom kruhu, v začarovanom kruhu chudoby a má to negatívne dôsledky na tie deti, ktoré v tej rodine žijú. Keby ona bola platená spoločnosťou za to, že sa o tie deti stará, tak možno by jej stačilo e, proste aj, aj práca na skratený úväzok, aby si prilepšila, aby, aby tú situáciu zlepšila. Ja by som poradila a možno, možno v diskusii e, nájdeme riešenie, ako dať aspoň niekoľko bodov e, ktoré sa budú týkať prevencie tých situácií, v ktorých sa tí ženy ocitajú. Ďakujem pekne. Tekmici Saborská, o ktorom vieme. Ďakujem pekne, pani Záborská. A teraz e, e odovzdám slovo komisii. Pani Parskiaros, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. E, e, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za To znamená, že často jednoducho slobodné matky nie sú, to čo bolo povedané pani materiou, je pravda, že jednoducho slobodné matky nie sú jedno homogénna skupina. Sú tam rôzne kategórie týchto žien. A myslím si, že jedna z vecí, o ktorých by sme mali podľa mňa diskutovať alebo rozhodnúť o tom, že či sa chceme dívať na slobodné matky, ktoré sú v takej zložitej situácii, pretože potom je obsah správy alebo by sa, mal, by sa správa mala dívať je práve na takéto prípady. Ďalej, čo sa týka toho, čo už je v správe, chcela by som poukázať na niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú údajov, pretože žiaľ sa počet e, neúplných rodín za EU 2007 v roku 2009 zvýšil na 48 v rámci EU a oproti 23 s rodinami s detí, deťmi. Potom je ďalšia vec, ktorá by mala byť zdôraznená v správe komisie, je um, prepojenie jednotlivých politík v oblasti sociálnej inklúzie e, teda napríklad nejaká aktívna stratégia začleňovania, teda inklúzie, ktorá by zabezpečovala minimálny príjem každému žiť v dôstojný život, mať e, prístup k pracovnému trhu A tí, ktorí boli jednoducho ktorý, tým, ktorým nebol, nebol zabezpečený prístup pracovnému trhu a potom po ďalšie zabezpečenie služieb, tak ako o nich hovoríme. To nie sú len služby pre, zdravotnú, pre starostlivosť o deti, ale aj vzdelávanie, takisto aj zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a dostupného bývania. Potom ďalšia vec, ktorá s týmto súvisí, je téma detskej chudoby, a v roku 2012 budeme mať aj odporúčanie komisie, ktoré bude sa týkať e, boja proti chudobe detí a zabezpečenie blahobytu deťom. A v tomto kontexte bude podpora rodičom tvoriť podstatnú pár, časť a maďarské predsedníctvo už predložilo e, návrh záverov rady smerom k takémuto odporúčaniu, kde by mala byť otázka e, by domácnosti neúplných rodín, kde by sa malo toto riešiť. Takže súhlasím, alebo v zásade komisia súhlasí s tým, že otázka domácnosti neúplných rodín alebo slobodných eh, rodičov eh, je dôležitá, ale je treba oddeliť tých, ktorí sú v tejto zlej situácii eh, od tých ostatných v tejto skupine, ktorí sú tam dobrovoľne. Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo pani Matere, aby vyjadrila zhrnutie. Ďakujem pani predsednička. Bolo tu povedaných veľa zaujímavých vecí. V najbližších dňoch budeme o týchto veciach ešte viac diskutovať. Som si istá, že bude predložených množstvo pozvonujúcich návrhov a všetci budeme mať možnosť si to prediskutovať spoločne. Pokúsila som si poznamenať e, to, čo povedali kolegyne. Pre všetkým ďakujem za vaše vyjadrenia, aj za to poďakovanie, že je to dobre vyvážená správa. Ja som sa presne o to snažila. Nemyslím si, že je to e, stará správa, alebo staro zastaraná správa, pretože ja som sa stretla s množstvom mimovládnych organizácií alebo rôznych združení a snažila som sa stretávať sa s, s týmito ženami, so slobodnými matkami pri práci na tejto správe, takže by mala byť dostatočne aktuálna. Um, teraz z toho, čo povedali kolegovia či kolegyne, keď sa pýtali, že um, akým smerom sa má správa uberať. Ja som sa sústredila práve na slobodné matky, ktoré sú, um, sa ocitajú v chudobe. A ja som nemyslela o takej slobodnej matke, ktorá sa rozhodne, že jednoducho sa vzdáva všetkého a ide po svojej kariére a väčšie sedí pri počítači. Ja som takúto nemyslela. E, ani nie tie z nejaké super charizmatické ženy, ktoré sa rozhodnú pre kariéru. Takisto, keď hovoríme o mm, slobodných otcoch, e, preto som ich nespomenula, pretože názov tejto správy je Slobodné matky. Tak e, preto som nespomenula slobodných otcov. Čiže keď niekto chce zmeniť e, názov správy, aby to obsahovalo aj slobodných odcov, tak to potom zmeníme a potom môžu, že zmeníme aj teda obsah. Ale tu bol názov správy o slobodných matkách, tak som sa tohto držala. Ďalej, čo sa týka štatistík, E, ktoré sú prakticky jednoznačné v tom, že prakticky takmer väč, veľmi veľká väčšina e, neúplných rodín sú slobodné matky. Je tam niek- menšie percento s e, slobodnými otcami, ale keď ich teda zahrnieme, tak budeme musieť naozaj pozmeniť um, obsah správy. Takisto si myslím, že je treba hovoriť o jednotlivých rozdieloch v členských štátoch, lebo hovorili sme, teda, že treba naliehať na členské štáty, pretože tu hovoríme o ženách a o de- budúcnosti detí. Pani Záborská má tiež pravdu v tom, že že to mnohé z týchto žien boli buď e, mladé alebo boli um, obeťou násilia alebo ich e, manželia jednoducho už neplatia výživné. A v jednotlivých členských štátoch e, situáciu ovládajú. Škoda, že pani Lulingová odišla, pretože ja som jej chcela povedať, že ja nehovorím o európskych fondoch vonkoncom, Ja teda nehovorím, že Európska únia by mala teda vytvoriť nejaké osobitné fondy pre slobodné matky, vonkoncom nie, pro skôr si, akože aby EU tlačilo na členské štáty, aby to zabezpečili. A to, čo hovorila pani Lulingová o bode B, kde som teda hovorila, že still socially stigmatized, a že by tam mala byť neformálna sieť medzi týmito skupinami, tak to som si myslela, že by bolo dobre mať takúto sieť. Potom v ďalšom bode, som ho, keď sa hovorí o prístupe k vzdelávaniu, hovorím to preto, lebo mnohé z žien sú mladé a mnohé z nich eh, prestali študovať, avšak eh, mnohé z nich nemôžu ísť ešte na kurzy rôzne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 Ehm, prejdem cez jednotlivé návrhy, ktoré som si počula od ehm, všetkých kolegyň. Ehm, ja by som samozrejme chcela oveľa viac e, dostať do tejto správy, len sa všetko nedalo, pretože máme obmedzený priestor. Takže to je všetko. Predsednička, ďakujem pekne pani Matere. Čo sa týka zmeny názvu správy, myslím, že to sa asi nedá. pretože to bola správa z vlastnej iniciatívy, bola schválená s týmto názvom, ktoré slobodné matky. Takto to bolo prijaté, schválené. Ak by bolo možné zmeniť názov a hovoriť na miesto o situácii slobodných matiek, hovoriť o slobodných matkách a otcoch, potom určite by to asi možno, že nebola ani správa pre náš výbor, možno, že by to išlo do výboru pre zamestnanosť, možno, že oni by boli gestčným výborom, preto musíme ponechať názov správy tak, ako je. Takže ďakujem ešte raz pekne za veľmi pozitívnu diskusiu a chcela by som pripomenúť, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 31. mája ehm, o 12 očakávame, že budeme o tomto hlasovať vo výbore v júli a potom na plenárke by to malo byť asi v septembri. Ešte máme jednu, jeden, jeden bod programu do začiatku stretnutia koordinátorov, ktoré sa začína o 17.30. To, čo nám zostalo, je tu ešte správa delegácie E, ktorá navštívila Maďarsko v marci. Bola tam pani Jaroka, pani Bauer, pani Gurmai, pani Figueredo a vy tiež ste sa zúčastnili. Ja som sa takisto zúčastnila. A Chcela by som možno, že spomenúť iba niektoré z bodov, ktoré boli na programe. Hovorili sme napríklad eh, s príslušným ministrom o Európskom pakte pre nerovnosť na obdobie 2020. Minister takisto hovoril o smernici proti diskriminácii a sústredil sa konkrétne na ľudí s problémami s mobilitou. Takisto sme hovorili aj o smernice o um, rodičovskej dovolenke a o tom, aké sú ťažkosti na rade aj pre maďarské predsedníctvo. My posky... dozvedeli sme sa neurčité informácie a dozvedeli sme sa, že sa to potom posunie na polské predsedníctvo, ktoré začne e, predsedať v júli. Takisto sme diskutovali o stratégii 2020, EU 2020 Diskutovali sme o násilí na báze pohľavia a takisto aj o barcelonských cieľoch. Takisto sme hovorili o chudobe žien a hovorili sme o účasti žien v politickom živote, ako aj v ekonomickom rozhodovaní alebo v hospodárskom rozhodovaní. Potom sme sa stretli aj s v druhej časti nášho stretnutia s ministrom sme hovorili konkrétne o Maďarsku, teda maďarských problémoch, maďarskej novej ústave sme sa takisto stretli aj so zástupcami výboru pre ľudské práva, práva menšín a pre občianské slobody. Tí takisto riešia otázky e, rovnosti či nerovnosti. Takisto sme s nimi diskutovali vo veľkom o novej maďarskej ústave, aj o stratégii pre Rómov a takisto sme hovorili o otázkach nerovnosti. Takisto sme hovorili o gender mainstreamingu v eh, maďarskom politickom živote a takisto aj o um, umelom prerušení tehotenstva. Takže to bolo zhruba všetko, o čom sme hovorili. Dovolte, aby som ešte povedala, že sme sa stretli so štátnou tajomničkou. sme sa stretli aj s orgánom, ktorý je zodpovedný za rovnaké zaobchádzanie a takisto sme mali diskusiu o diskriminácii. Okrem toho mali sme diskusie so zástupcami občianskej spoločnosti a možno by som mohla zdôrazniť, že čo sa týka návštev týchto delegácií je veľmi dôležité pre nás, aby sme čo najviac času venovali práve e, občianskej spoločnosti, stretávať sa s týmito organizáciami, s ženskými organizáciami, pretože oni nám skutočne môžu poskytnúť ten skutočný obraz o tom, aká je situácia v ich krajine, aké sú očakávania a aké, najmä keď táto krajina je práve predsedníctvom, alebo je v predsedníctve EÚ a podobne a aké dôsledky to môžeme pre náš e, parlament. My sme uzavreli túto návštevu e, tlačovou konferenciou, kde nám bolo položených množstvo otázok. A potom sme robili rôzne individuálne interviu. Neviem, či ešte niekto by sa chcel k tomuto vyjadriť. Keď máte nejaké otázky, máme ešte asi minútu do začiatku. Keď nemáte žiadne otázky, tak e, môžeme uzavrieť stretnutie alebo schôdzu. Ďakujem všetkým. Ďakujem aj za takýto dobrý výbor. Ste všetci boli zapojení, mali sme veľmi živé diskusie, takže ďakujem za to. A teraz by som chcela privítať koordinátorov. Môžeme začať s kôdzu koordinátorov, keď ste... Ďakujem pekne za všetku účasť a teraz bude schôdza koordinátorov.